Je to správa pani Sylvie von Kaufmann, jednotný formát víz. Našu rozpravu otvorí pani spravodajkyňa, pani Kaufmann. Na 4 minúty máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka. Od roku 1995 existuje jednotná forma víz v Európe. Napriek zavedeniu vízového informačného systému aj naďalej sú potrebné papierové dokumenty. Nie všetky vízové kategórie eh, sa elektronicky eh, eh, ukladajú. No a úradníci musia vedieť všetky údaje skontrolovať v reálnom čase. Potrebujeme, aby dokumenty boli všetkých štátov rovnaké. Existujúci bezpečnostný koncept už, je, už má viac ako 20 rokov a bol len dvakrát mierne zlepšovaní Experti celkom jasne povedali, že súčasné bezpečnostné štandardy nezodpovedajú na modernejším technológiám. To znamená, že o súčasnosti vydávané víza nie sú dostatočne chránené pred falšovaním a v poslednom čase alebo posledných rokoch sa objavili aj um, dobré falzifikáty. Existuje teda medzera, ktorú chceme odstrániť my dávame zelenú novému bezpečnostnému dizajnu európskych víz, ktoré, ktoré členské štáty musia povinne prijať. Expertná skupina Európskej komisie vypracovala v posledných rokoch technické prispôsobenia nová, nové spôsoby tlače, ako aj viac náročnejších detajlov skomplikujú prácu falšovateľom len pár príkladov. Niektoré znaky sa dali teraz vystrihnúť, čo bohužiaľ, alebo čo už teraz nepôjde, pretože budú v strede. Komisia v júni 2015 predložila svoj návrh. Moja správa bola na výbore LIBE prijatá vo februári 2016. V apríli tohto roka sa nám podarilo v trialógu s radou konečne dosiahnuť dohodu. No a ja sa teším hlavne z toho, že sa nám podarilo nájsť právne dobré riešenie, tak aby sme umožnili účasť aj Írsku, aj keď nepatria do šengenského priestoru. Ale súčasne musím povedať, že som si želala, alebo by som si želala kračiu, kratšie prechodné obdobie. Keď členské štáty môžu používať ešte staré víza, samozrejme, rozdeľovanie a distribúcia nových e, známok stojí, alebo si vyžaduje svoj čas a prechodné obdobie je potrebné, ale tých maximál, maximálne 15 mesiacov je pomerne dlho a je skutočne uh, maximum akceptovateľného. Dúfame, že členské štáty nevyčerpajú v plnej miere toto obdobie a tú bezpečnosť, ten bezpečnostný nedostatok čo najskôr príjmu zavedením novej vízovej známky. No a na záver pani predsednička. Ďakujem tieňovým spravodajcom a tieňovým spravodajkyňam a, a ďakujem aj komisie, komisie aj malckému predsedníctvu, pretože je, dohoda ukazuje, že všeobecná bezpečnosť v Európe a, e, je našim spoločným cieľom a to je v každom prípade dobrý krok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kaufmann. No a slovo teraz dostáva pani komisárka Malmstromová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené poslanky, neposlanci, na úvod by som chcela poďakovať ja pani Kaufmann za jej prácu, rovnako ďakujem tieňovým spravodajcom. Samozrejme, toto je dlhý proces, ale veľmi dôležitý. Zajistenie bezpečnosti na cestách a cestovné dokumenty je veľmi dôležité. V boji proti ich falšovaniu chráni to naše hranici, zaistuje vnútornú bezpečnosť a rovnako to pomáha lepšie riadiť migráciu. Takže vítam e, dohodu o jednotnom formáte víz, e, falšovanie dokumentov e, spojené s rôznymi formami trestnej činnosti a vyžaduje si rýchle kroky. Keď komisia predložila tento návrh v roku 2015, na to, aby sme mali návrh na novú, novú, nový a bezpečnejší formát víz tak aby sme bojovali proti falšovateľom, aktivitám falšovateľov. No a toto je súčasť širšieho prístupu zabezpečenia cestovných dokumentov ako cestovných pasov, povolenie na pobyt, kde sa používajú aj biometrické údaje. Trvalo takmer 2 roky dosiahnuť dohodu v tejto oblasti a ja ďakujem za prácu Európskeho parlamentu, samozrejme pod vedením pani Kaufmann. Zlepšenie bezpečnosti ISM že v pravom čase. A dúfame, že rada ho čoskoro príjme tak, aby zavedenie nového jednotného formátu víz dokáže bojovať a proti falšovateľom na nadchádzajúci rok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz v mene výboru pre právne záležitosti, pán Džambas. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Vážená pani komisárka, ja ako spravodajca pre výbor Júri ďakujem komisii za zelené dohody v období teroru, keď bezpečnosť ľudí čili veľkým hrozbám. A jasné, konzistentné opatrenia treba príjmať a jednotný formát víz je krokom dobrým smerom v nedávnych rokoch narastol počet falzifikátov vízových nálepiek. Falšovateľe sú čoraz pokročilejší, majú veľmi dobré technické nástroje a my musíme čeliť a reagovať na tieto výzvy. Európsky občania zažili viacero teroristických útokov. Je tu hrozba ďalších nejaká falzifikovaných dokumentov. My musíme dosiahnuť konkrétne opatrenia, situáciu treba zlepšiť Hraničná kontrola je základom a jednotný format víz je dobrým krokom, krokom správnym smerom. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k rečníkom mene skupín. Pán Kojole, na 2,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka Mamstromová, ja by som chcel ďakovať pani Kaufmanovej za vynikajúcu prácu, ktorú odvedla a viem, že tento môj názor má no aj môj kolega Petri Sarvama, ktorý bol tieňový spravodajca za EPP v roku 1995, keď sme zaviedli typový model výz, tak sme ho začlenili do komunitálnej sféry politiky, ktorá pôvodne sa týkala len štátov šengenskej dohody. Identifikácia vízom bola zásadná pre priestor slobodného pohybu. Vízum je vlastne povolenie na legálne prekročenie vonkajšie hranice a dáva svojmu držiteľovi právo, aby pobýval na našom území pre šengenský priestor je eh, vonkajšia hranica, a keď vlastne právne je to národná hranica, je to vlastne európska hranica a my musíme zaistiť jej bezpečnosť a autenticitu a preto je to európsko politiko a preto to musí byť jedna z našich priorit. Schengen si vyžaduje súbor európskych politík, ktoré zaistia jeho dobré fungovanie a tiež vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi Schengenu. Schengen je riadenie a správa vonkajších hraníc, spoločná azylová politika, je to vízová politika, politika návratov, policajná spolupráca, súdna spolupráca a tiež šengenský informačný systém. Samozrejme je zaujímavé, že pridaná hodnota šengenského priestoru priviedla Írsko k tomu, že chce, aby prijali toto nariadenie. To je určitý signál v dobe, keď krajiny hovoria o tom, že lepšie byť vnútri, že, čiže nejaká krajina vidí, aké výhody má. Je tiež veľmi dôležité, že toto vízum je dobré pre boj s kriminalitou a legálnou migráciou. V poslednej dobe sme boli svedkami toho, že sa falšovali víza, čo ohrazovalo našu bezpečnosť a bezpečnosť našich hraníc. A preto je zásadné, aby sme túto tému v rukách, v rukách právnych služieb komisie rady. Ďaká vyjednávaciemu týmu sa podarilo nakoniec toto nariadenie schváliť. Mnohé vďaka podpore predsedníctva. Ja ďakujem za tento výsledok a naše hranice budú bezpečnejšie. Ďakujem pekne, pani Čimiči. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Chcela by som poďakovať pani Kaufmanovej a všetkým tieňovým správodajcom za ich e, úsilie v tejto oblasti, ktorá sa e, veľmi e, úzko týka bezpečnosti našich občanov. Ide tu o dôležitý nástroj pre realizáciu jednej E, dôležitej súčasti e, toho, čo znamená Európska únia, voľný pobyt osôb. E, zaznamenali sme v poslednom období vo viacerých členských štátoch prípady falšovania a pozmeňovania a to si vyžaduje intervenovať, aby sme znovu zvýšili bezpečnosť našich občanov, aby sme zaviedli nový, bezpečnejší formát víc, ktorý bol technicky schopný zareagovať na problémy, ktoré tu boli pri predchádzajúcich modeloch. Potrebujeme tu jasnú odpoveď Európskej únie eh, v rámci boju proti falšovaniu. Ehm, je to dôležité aj v súvislosti so zvýšeným migračným eh, tokom. Potrebná je naozaj uniformná fonda s uniformnými bezpečnostnými eh, prvkami, aby sme dobre bojovali proti falšovaniu aj nelegálnemu Eh, migrovaniu aj eh, proti eh, občanom tretích štátov, ktorí ostanú na našom území dlhšie, než koľko im povolovali ich víza falšovanie víz, to je veľmi citlivá oblasť, kde sa koncentrujú mnohé záujmy organizovaného zločinu, ktorý podporuje teroristické organizácie. Eh, to určite stiažuje eh, prácu našich príslušníkov eh, na hraniciach, aby včas rozoznali, že ide o falšovaný dokument. Som toho názoru, že musíme ďalej pracovať na plnej harmonizácii celého vízového systému. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí pracovali na tejto téme. Minute, Ďakujem na minútu pani Tomašič. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Moderné technológie uľahčujú život nielen pre tých, čo e, sa správajú podľa zákonov, ale aj tí, čo sa mu vyhýbajú, obchádzajú ho. Organizované skupiny sa snažia falšovať víza, to je závažný problém a musíme sa ho pokúsiť zastaviť. Práve preto vítam tento návrh ako krok ochrane našich hraníc a spoluprácu medzi orgánmi činnými vo výkone práva. Spolupráca v tejto oblasti však e, nesmie zahrňať len zahraničných občanov vstupujúcich do EÚ, ale sa musí týkať aj európskych občanov, ktorí cestujú mimo EÚ. Nie všetky členské štáty majú bezvízový režim z USA. Je to diskriminácia a treba to ukončiť čím skôr. Nesmú byť žiadni občania druhej triedy v EÚ. Ďakujeme. Dve minúty. Michel Dupré. Vážená pani predsedajúca, ďakujem za slovo, pani komisárka. Naša frakcia sa teší, že vznikol spoločný model víz pre účastníkov, príslušníkov tretích krajín. Áno, ide tu o falšovanie štítkov, nálepiek niektorých víz a preto odborníci usúdili, že Dizajn štítkov nie je dostatočný a treba ho vylepšiť. My bez výhrady, pani spravodajkyňa, podporujeme vaše návrhy. Myslíme si aj naďalej, že prechodné obdobie 15 mesiacov je dostatočne dlhé a až možno pridlhé. A za druhé, e, právna, právne záležitosti sa ťahajú dlhé mesiace. Sme radi, že nakoniec bolo možné e, všetko vyriešiť. Ale chcel by som sa obrátiť na komisiu v záležitosti v dvoch, v dvoch veciach. Vašim prostredníctvím hovorím k celej komisii, pani komisárka. Myslím si, že začlenenie národných výz do informačného systému e, by bolo dobrou vecou, to by sa dalo bojovať proti falšovaniu v tejto oblasti a posilniť bezpečnosť, čo sa týka nelegálneho prekračovania hraníc. Nemyslíte si, že by bolo na čase, aby sme mali jednotný formát identifikačných dokumentov? Nebolo by dobre, aby tí, čo cestujú z tretich krajín, mali jednotný formát dokumentov? Európsky občania nie. Máme predsa 27 rozličných identifikačných kartičiek a preukazov totožnosti, ktoré sú každá iná. A preto tu máme 27 rôznych spôsobov, ako sa dá overiť táto identita. Páchatelia trestnej činnosti sa z tohto len tešia a môžu to ľahko zneužiť a falšovať takéto doklady. Ďakujem. Pani Valero na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. E, v tejto téme nevládne nejaká významná nezhoda. Všetci sa tu zhodujeme. Tento aktuálny systém má 20 rokov a za tých posledných 20 rokov sa toho veľa udialo. Vyvinuli sa nové technológie Eh, ktoré zjednodušili život falšovateľom. Ide tu aj o jednotný eh, formát eh, víz. Už to bolo prostreté v minulosti. Malo to ísť o technickú tému, ktorá sa mala rýchlo prejednať, no ale medzi časom aj vďaka Brexitu sa z toho stala politická téma. Zásadný problém predstavujú e, hlavne tie falšované vízové nálepky, to tu už bolo spomenuté. Tieto sú v obehu vo viacerých členských štátoch. To e, stiažuje realizáciu spoločnej vízovej politiky. Momentálne tu nie sú veľké e, zmeny, ktoré e, sa navrhujú, hlavne ide o technické e, zmeny príloh nie sú v tejto súvislosti nejaké veľké náklady. V tejto súvislosti podporujeme tento návrh. Chceme zamedziť falšovaniu a to v čo najkračej dobe. Myslím, že sa môžeme pridržiavať tejto témy a e, nemusíme tu klásť iné otázky súvisiace s vízami, na ktoré dnes nebude pani komisárka môcť ani odpovedať. Ďakujem. Slovo má pán Baten. Existujúce bezpečnostné prvky pre šengenskú oblasť boli skompromitované, preto treba aktualizovať bezpečnostné prvky a ochrániť ich pred falšovaním. Táto legislatíva navrhuje jednotný formát šengenských víz. E, Británia nie je členom šengenskej oblasti a preto neparticipuje na tejto legislatíve. E, Spojené kráľovstvo má svoj vlastný národný systém a našťastie vstup do šengenskej oblasti neposkytuje vstup do oblasti Spojeného kráľovstva, aspoň neoficiálne. Je veľmi dobré, že sa pokúšame trošku obmedziť nelegálnu migráciu. Každý, kto prekročí Stredozemné more na člne alebo na lodi, e, bude mu umožnené vstup do EÚ a pašo, pa, pašeráci ľudských bytostí ani nedávajú do člnov dostatok paliva, preto aby museli byť zachránené a aby museli vstúpiť na európsku pôdu. To ani nevyzerá ako záchranná akcia, ale taxi pre nelegálnych migrantov. Problém pre EÚ je šengenská oblasť samotná, ktorá je magnet, ktorý vťahuje migrantov do Európy. Ako náhle sa dostane do šengenskej oblasti migrant, tak sa môže vydať do krajiny, ktorú, do ktorej si želá ísť. Keďže Spojené kráľovstvo nie je súčasťou šengenskej oblasti. E, Británia je nechránená, vládne tu chaos. Indikátorom je to, čo hovoria oficiálne čísla o oficiálnom pristahovalectve. V roku 2016 oficiálne číslo 273 tisíc migrantov, ale počet vystavených sociálnych potvrdení bolo vyše 800 tisíc. To znamená, že tu niečo nesedí, niečo tu nehrá, takýto rozpor. A únik informácií z, ne- z nemeckej vlády hovorí, že 6 miliónov sa snaží vstúpiť do Európy toto leto. Spojené kráľovstvo nebude e, ovplyvnené touto legislatívou a Poslanci UKIP sa teda zdržia hlasovania. Želáme vám veľa šťastia s vašim vízovým systémom, pretože ho budete potrebovať. Na minútu a pol pani Ober, pán Obermajer. Ďakujem pekne. Prínosy e, jednotného bezpečného systému sú jasné. Žiadatelia musia všetky e, údaje odovzdať pred e, začiatkom svojej cesty a ubezpečiť aj o o ich ceste naspäť. Toto zabezpečuje tú potrebnú bezpečnosť, ktorú potrebujeme, ale Dôležitá je aj otázka bezpečnosti e, pri e, tých, ktorí nepotrebujú vízum. Nie každý sa po 90 dňoch e, vráti. A čo nám pomôže bezpečný vízový systém, ak sa nebudeme venovať aj týmto iným otázkam? Týka sa to otázky Ukrajiny, Grúzinska a toho čoraz dlhšieho zoznamu krajín, ktorých občania nepotrebujú víza na vstup do EÚ. Aj e, Turecku e, sa e, táto možnosť ponúka. Pritom ignorujeme obavy týkajúce sa bezpečnosti, aj pocit bezpečnosti našich spoluobčanov. A ja sa bojím, že v budúcnosti to bude viesť k väčším administratívnym záťažiam. Budú vznikať nové agendy, nové, nová byrokracia a to by sme mali zamietnúť. Thank you. James, Pani James, na jednu minútu. všetkým prajem. Vízová politika Európskej únie existuje 20 rokov, ale už teraz nie je bezpečná. Vytvára a umožňuje ohrozenia pre občanov celej únie. Bezpečnostné opatrenia proti falšovaniu zlyhali. Citujem zo správy. V niekoľkých členských štátoch to indikuje, že paneurópsky vízový systém v EÚ nie je účinný, e, nefunguje operatívne a bezpečnostné štandardy naprieč EÚ nie sú na 100% spolahlivé. Vezmeme si obrovské problémy nelegálneho e, pristahovalectva a teroristické ohrozenia. Dokonca aj pán Batten, môj kolega, spomenul, ako to je. A preto celoeurópske víza by mali nastúpiť s okamžitým účinkom a nahradiť bilaterálne systémy víz medzinárodné medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. Keď budeme sa pohrávať s takýmto návrhom, to nebude riešenie. Potrebujeme naozaj veľké prepracovanie celého vizového systému. Ďakujem. Ďakujem vám. Modrou kartou sa snaží o príspevok pán nie, ospravedlňuje sa pani predsedajúca. Počkajte chvíľočku, niečo si overím. Okay, I think there's a seating issue. Who is wanting to raise the blue card? Thank you, sir. You have... Modrá karta. Ak pani James akceptuje vašu modrú kartu, máte slovo? Akceptujete? Preka... Kto prosím? Pýta sa pani James. Môj mikrofón dobre nefungoval. Kto sa pýta? Pán Tchojla, odpoveda pani predsedajúca. Nie, neakceptujem modrú kartu. Ďakujeme pani James. Prechádzame na ďalšieho rečníka. Minúta a pol. Pani Grapiny. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Aj ja som za to, aby sa zreformoval celý systém víz na základe nariadenia 1713. Je tu problém s falšovaním víz a musíme nájsť spôsob, ako eliminovať toto nebezpečenstvo. A toto platí pre všetky krajiny. Potrebujeme zvýšiť úroveň bezpečnosti vo svetle teroristických útokov a jeden zo spôsobov, ako to urobiť, je zlepšiť systém víz. Je to životne dôležité pre najvyššie technické štandardy, aby sa to rešpektovalo, aby sme zabránili falšovaniu. Rád by som sa komisárky niečo spýtal. Potrebujeme jednotný priestor, jednotný vízový priestor model v Európskej únii, aby sme mohli zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými unijnými občanmi. Podľa mňa je nesprávne, ak občania mojej krajiny a iní, ktorí nepatria do šengenskej oblasti, aby sa s nimi zaobchádzalo inak ako s ostatnými e, členmi EÚ. Po prijati tohto nariadenia, po tejto reforme, e, dúfam, že urobíme ďalšie kroky k jednotnému modelu víz a k rovnakému zaobchádzaniu so všetkými v EÚ. Dve minúty, pán Hope. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Hm, hovoríme o tomto dokumente, ktorý eh, sa týka vízovej nálepky. Nie je to veľmi kontroverzné. Samozrejme, tá nálepka musí byť zabezpečená a musíme mať ochranu 5 eh, eh, sfalšovaním. Musíme prijať takéto rozhodnutie a musíme ho podporiť z dôvodov, alebo musíme podporiť toto uznesenie, ale týka sa to tiež boja proti trestnej činnosti vo všeobecnosti. Existujú technické možnosti, ktoré by stačili zaistenie na to, zaistenie toho, aby tá nálepka bola ešte bezpečnejšia, ale Ale tiež nesmieme zabúdať, v rámci EÚ existujú kriminálne siete, ktoré falšujú dokumenty, no a veľmi často tieto siete sú prepojené na obchodovanie s ľudskými bytostiami alebo iné aktivity. No my musíme predovšetkým venovať pozornosť týmto aspektom a musíme na tom pracovať s tretími štátmi, ktorí sú naši partneri. Je to otázka, ktorá je aktuálna v členských štátoch, ktoré kontrolujú vonkajšie hranice Európskej únie. všeobecnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na jednu minútu dostal slovo pán Lebreton. Ďakujem pekne, pán predseda je veľmi dôležité bojovať proti neregulárnej migrácii, imigrácii. Schengenský e, systém nahradil národné kontroly kontrolami na vonkajších hraniciach, e ktoré sú nedostatočné. Treba e, ne. Eh, odstraniť všetky rizika a to robí aj tento návrh, odstraniť a nahradiť víza, ktoré sa dajú ľahko eh, sfalšovať eh, novšími a modernejšími. Toto vítam, ale ľutujem, že model víza, ktorý bol sfalšovateľný, sme mali 22 rokov, veľmi, ľudí, veľmi veľa ľudí prišlo neregulárne do Európskej únie, ale lepšie teraz ako nikdy, ale kvôli tomu, že sa ignorujú návrhy Front National, e, tak e, a to prichádza ešte raz a nie 3 roky skôr. Ďakujem pekne. Pán Sinadinos, nech sa páči. Η σημερινή αντίληψη περί ασφάλειας βασίζεται σε λανθασμένες παραδοχές και απαρχιωμένες θεωρήσεις. Δεν απο... Vnímanie e, bezpečnosti má viacero zložiek, Nemôžeme akceptovať e, určité e, prístupy. Falšovanie naozaj nie je akceptovateľné. E, dôležité sú tu naozaj ešte stále tie zmluvy týkajúce sa šengenských štátov. Ale je tu stále možnosť pre teroristov alebo ľudí, ktorí sa radikalizovali a na tom vidíme, že, že e, momentálne tu nemáme e, dostatočne dobre regulované postupy a nede tu ani tak o túto, e, toto nariadenie, ale ide aj o to, že jednoducho už nefunkujú pohraničné kontroly. Preto je potrebné prijať potrebné opatrenia, ale to nemôže robiť Európska únia, to môžu robiť dobre iba členské štáty. Ďakujem, slovo má pán Picula. E, falšované vízové nálepky e, sa objavili vo viacerých členských štátov, e, takže celkom zrejme vízové nálepky už nie sú bezpečné. To neprekvapuje, pretože aktuálny vízový formát vznikol v 95. roku na základe medzivládnej vízovej spolupráce a bol revidovaný iba dvakrát a všetky technické štandardy sa e, medzi časom už viackrát zmenili. Pýtame sa e, teda, ako to vyzerá s bezpečnosťou občanov. No a, e, to, tento, tento vývoj je naozaj vítaný, stiažuje falšovanie a bráni eh, nelegálnej eh, migrácii. Ale inštitúcie Európskej únie a aj globálne inštitúcie Eh, budú zohrávať v nasledujúcich rokoch eh, významnú úlohu. Je potrebné, aby krajiny spolu eh, kooperovali, je potrebné, aby Európska únia sa začala zaoberať bezpečnostnou situáciou v Európskej únii aj za jej hranicami. Potrebujeme lepšiu výmenu údajov. Musíme spolupracovať s krajinami, ktoré sú okolo nás a bezpečnosť nemôže zaostávať s európskou integráciou. Pán Čoka e, je bláznivé hovoriť európskym občanom a talianským e, občanom, že s uniformnými vízami bude možné zastaviť e, nelegálnu migráciu, túto inváziu alebo terorizmus od Európy očakávame e, určite niečo iné, e, ak teda nie, že sa bude stávať e, k Talianom ako k hlupákom. Čísla sú dramatické. V Taliansku hovoríme o 60 tisíc ľuďoch, ktorí prišli cez more. Ale 70 tisíc z týchto zároveň zmizlo. Nevieme, kde, kam odišli Európa zlyháva v tém, pri téme relokácií, pri eh, téme eh, navrácania nelegálnych eh, migrantov. A teraz sme tu pri téme jednotných víz. Občania tu od nás očakávajú veľmi rýchle overovania, veľmi rýchle návraty. Keď hovoríme o postupoch, hovorme o návratoch, o, o presnej identifikácii identity. Ďakujeme. Prešli sme teraz k e, postupu Catch Slovo má pán Kaputo. Ďakujem, pán predseda. E, platný vízový e, model v členských štátoch je už zastaralý, používa sa viac než 20 rokov a už nezabezpečuje potrebnú mieru bezpečnosti pokiaľ o falšovanie v aktuálnej situácii, kedy tu hrozí terorizmus, už si nemôžeme dovoliť dlhšie takýto systém, je potrebný nový uniformný model pre európske víza, ktorý by mal vyššie technické štandardy, pokiaľ ide o bezpečnosť a e, jednotlivé e, prvky proti falšovaniu. Ale nemôže to viesť k e, negatívam ani pre administratívu, ani pre žiadateľov o víza. Viaceré členské štáty potvrdzujú, že v obehu sú falošné vízové nálepky. Je teda potrebné rýchlo konať, e, rýchlo zaktualizovať tajné technické požiadavky e, v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne, slovo má pán Marias. Ďakujem, pán predseda. Správa sa snaží reformu eh, jednotlivého posudzovania eh, udelovania víz, eh, vraj preto, aby sa zamizil falšovaniu víz. Ale Európska únia už otvorila svoje brány. Kosovčania už nepotrebujú víza pre vstup na územie EÚ. E, tam jednoducho bolo celé vízum e, zrušené. Môžu e, občania z Kosova cestovať do EÚ úplne bez toho, aby požiadali o vízum a tým sa vlastne zhoršilo riziko terorizmu. Hovoríme tu, že chceme zabezpečiť, aby sa nefalšovali víza, no ale postupujeme inak. Takisto aj pre, v prípade Ukrajiny e, to takto je. Ukrajinci už nepotrebujú víza. Je to politika otvorených dverí. Každý, kto chce, môže prísť. A teraz hovoríme, že upravíme otázku, keď tu budeme mať jednotnú, jednotný formát víz. Nie, iba keď tu budú e, bezpečné e, pevné hranice všade, budeme môcť vyriešiť otázku nelegálnych vstupov. Ďakujem. Slovo má pani komisárka Jourová. Honorable members. Poslanci, rád by som poďakovala Európskeho parlamentu za túto dôležitú, toto dôležité bezpečnostné opatrenie z ostatných rokoch. Veľký počet falšovaných víz bol zaznamenaný v viacerých členských štátoch. Tá nálepka, ktorá sa momentálne používa, je, a špecialisti to aj potvrdzujú, nie je už bezpečná, keďže falšované nálepky sú v obehy, obehu, je potrebné konať a, a nahrnúť nové nálepky. Podľa našich, od, našich odhadov náklady na zavedenie nové nálepky nebude, e, nebudú vyššie ako v prípade starej. Tento, táto dohoda je dôležitým krokom v boji proti falšovaniu dokumentov v Európe. Keď e, bude prijaté toto opatrenie, komisia bude e, pozorne sledovať e, implementáciu všetkých krajinách šengenského priestoru a tie, ktorí e, prejavia a v tých, ktorých prejavia záujem o implementáciu. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pani Kaufmann. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka. Ja by som chcela poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa zúčastnili e, debaty. No, ukazuje sa, že v parlamente máme veľkú e, väčšinu E, za zmenu e, vízových nálepiek e, a zavedenie nových bezpečnostných štandardov. Tak ako mnohí z vás povedali, je to skutočne dôležité, pretože ide o to, že musíme vedieť, kto cestuje, vchádza do Európy, ako dlho sa tu zdržiava a samozrejme je to aj otázka, že musíme spoločne kontrolovať naše vonkajšie hranice. Myslím, že to je dôležitý krok No, ja by som ešte raz chcela poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom za vynikajúcu spoluprácu na tejto téme. A chcela by som ešte raz povedať a vyzvať členské štáty v trialógu, aby ten výsledok trialógu bol čo najrýchlejšie podporený po našom dnešnom hlasovaní a k prechodným lehotám chcem, aby bolo vyvinuté maximálne úsilie, aby tých 15 mesiacov, ktoré podľa mňa sú príliš dlhé a nebolo spotrebovaných, aby sme mohli tú novú nálepku všetci používať eh, čo najskôr. Ďakujem pekne pani Kaufmann. Tým sme sa dostali nakoniec dnešnej rozpravy. No